E, odozdali hold e, obeťam masakru v Norsku. E, to sa stalo pred našimi očami v júli a chcel by som v tejto súvislosti povedať niekoľko slov. V prvom rade by som chcel urobiť vyhlásenie a môžete pokojne sedieť, pokiaľ si to prajete. vážené kolegyne, e, e, vážení kolegovia, ide o veľmi e, dôležitú, vážnu vec, ktorá sa nás dotkla 22. júla. Európa sa stala opätovne obeťou teroristického útoku. Vrah zabil 79 ľudí, najmä mladých ľudí v Norsku. Xenofóbia a Mm, nenavisť e, ukázala e, vtedy e, svoju odpornú tvár. Vrah z Osla porušil hodnoty demokratickej spoločnosti. Mnohí mladí ľudia, ktorí snívali o krásnej budúcnosti, mnohí z nich by sa chceli venovať verejnej službe, boli zavraždení e, počas tohto mm, útoku, ktorý si zaslúži e, rozhodnúť súdenie. Rozhodnutia z 22. júla preukázali, že terorizmus nie je iba vonkajšou hrozbou, ako to bolo v prípade 11. septembra 2001 v Spojených štátoch amerických. došlo k brutálnemu útoku e, na spoločnosť zo strany vlastného člena. Mali by sme si zobrať ponaučenie e, z takýchto udalostí. Mali by sme urobiť všetko možné na to, aby sme podporili vnútornú integráciu. Nech to už bude kdekoľvek v Európe alebo po celom svete, ľudia, ktorí sú súčasťou našej spoločnosti, by e, e, mali zdieľať naše hodnoty. Musíme spolupracovať so všetkými krajinami, e, ktoré bojujú proti terorizmu. Je to naša spoločná výzva v období internetu a globalizácie. Terorizmus nepozná žiadne hranice. Norsko, krajina Nobelovej ceny, Mm, dostala úder do samotného srdca, ale však teroristi nezmenia naše e, hodnotový rebríček. Mali by sme podporovať a braniť systém e, e, hodnot založený na otvorenosti, tolerancii a rešpektovaní ostatných príslušníkov ľudstva. Chcel by som viedriť solidaritu nášho parlamentu s ľudom a vládou Norska Chcel by som e, vyjadriť e, úprimnú sústrasť e, rodinným príslušníkom obetí. Stojíme pri vás v našich modlitbách, v našich myšlienkach, pocitoch. Podporujeme vás. Eh, obyvateľa eh, Norska po uplynutí dvoch mesiacov od tejto tragédie eh, vedzte, že mm, naše myslenie sa nezmenilo. Teraz vystúpia predstaviteľe politických skupín a potom by som vás chcel požiadať o minútu ticha. Poprosím o vystúpenie predstaviteľa skupiny EPP. Mikrofón pre ročníka herr talman! tack för denna möjlighet att från detta parlament rikta några ord till Ďakujem vám veľmi pekne za to, že sme dostali možnosť mene parlamentu prednes pár slov občanom Norska. Vnímame Norov ako našich bratov, no a udalosti, ktoré sa tam stali, sú skutočne, skutočne horor, ktorý ukázal, že teror nepozná žiadne hranice. Obeťami boli mladí, mládež, mladí ľudia. Nepoznáme ich, ale vieme, že ich nádej, ich rozlišovanie dobrá zla, želanie žiť v lepšom svete, máme všetci spoločné. Henrik Ibsen, norský spisovateľ, raz povedal. A to vtedy, keď Slovensko bolo napadnuté v rámci konfliktu Schleswig-Holstein. Povedal, že brat eh, za jedného, ktorý je v núdzi, sa musia, musia obetovať všetci. No a povedali sme už v histórii, že záležitosti Fínska sú aj naše. No a to, čo sa stalo v Norsku, vedie tiež k tomu, že sa dá povedať, že norské veci sú našimi spoločnými vecami. No a naša solidarita samozrejme nikdy, nikdy nedokáže nahradiť tie straty. Ale dá sa povedať jedno, že cítime váš smútok a vašu bolesť. Norsky spisovateľ Nora G. sa bol citovaný pri mnohých pohreboch toto leto v Norsku. No a on sa obracal na mládež a povedal, že eh, vojna je znehodnotením života, alebo neúctou životu. A preto treba hľadať a využívať svoju silu a energiu na podporu mieru. A neexistuje spôsob, ako vyjadriť našu podporu občanom Norska. No a veľká sila, ktorou sa otvorená spoločnosť musí zasadzovať proti nenávisti a to je našou snahou, to môže viesť k tomu, že môžeme povedať, že všetci teroristi, či už jednotlivci alebo organizácie, my budeme brániť proti vám našu otvorenú spoločnosť. To nie sú žiadne prázdne slova, ale to je ukážka energie a sily. Potom budeme môcť povedať, budete aj naďalej prehrávať, pretože náš svet je silnejší ako váš a tak sa môžeme zasadiť za všetkých, všetkých, ktorí v Osle pri, prišli o život. Ďakujem pekne. Pán przewodniczący Martin Schulz. Ďakujem pekne, teraz e, Martin Schulz. Ďakujem predseda, dámy a páni. E, mnohé, mnohí z mojich e, kolegov zo sociálno-demokratickej skupiny, muži a ženy z nášho medzinárodného hnutia, poznajú tieto miesta veľmi dobre. Nie je to len e, miesto, mm, mladých socialistov, ktorí sa tam často stretávajú. A preto pre mnohých mojich kolegov je toto miesto spojené s osobnými skúsenostiami a zážitkami. Útok na mládež Norskej strany práce, a už to povedal aj predrečník, to boli obete, boli to obete činu, eh, ktorý spáchal človek, ktorý, ktorý útočil na hodnotový systém. A podľa mňa zvrátenosť spočíva v tom, že nechcel, aby tento hodnotový systém mal budúcnosť. A preto sa obeťami stala hlavne mládež alebo mladí ľudia. Bol to symbolický akt zavraždiť mladých mužov a ženy, tak aby v budúcnosti myšlienky a hodnoty nedokázali prežiť. No a keď si prečítame tézy tohto človeka, tak veľmi rýchlo zistíme, že žiadna otvorená spoločnosť, žiadna úcta voči iným kultúram, nadradenosť bielej voči ostatným rasám, čiže žiadne zrovnoprávnenie ľudí bez ohľadu na pôvod alebo rasovú príslušnosť alebo pohlavie. To je útok na naše hodnoty, to je útok aj na vaše hodnoty. A to nie je len útok na hodnoty sociálnej demokracie, ale je to útok na hodnoty Európskeho spoločenstva, Európskej spoločnosti. Ak chcete, dámy a páni, my, parlament, zastupujeme eh, tieto hodnoty, čiže bol to aj útok na nás, útok na všetkých. No a preto je správne, že Európsky parlament si nepripomíne len obete, ale že si uvedomíme, že naše hodnoty sú tu napadané zvnútra a proti tomu sa treba brániť. A treba sa proti tomu brániť tak, že nedáme žiadny priestor netolerantnosti, rasizmu, xenofóbii, prenasledovaniu menšín, nedáme priestor politike obetných barankov. To musí byť naša spoločná snaha. Ak sa nám to podarí, tak eh, zabránime podobným ľuďom v ich činoch. Nie je to žiadna útecha pre rodičov, priateľov, súrodencov, ktorí skutočne trpia. Ja som vám vďačný, pán predseda, za tú sústrasť, ktorú ste vyjadrili. Ja som po týchto útokoch dostal mnoho listov, ktoré boli obrate, sa obracali na mňa a aj na sociálnu demokraciu v Norsku a na medzinárodnej úrovni. Mnohé z listov prišli z tejto inštitúcie. Chcel by som citovať jeden, ktorý sa ma veľmi dotkol. Kolega, jeden kolega mi napísal, že on tento útok na mladých ľudí považuje alebo cíti ako útok na svoju osobu. Bol to kolega Mario Mauro. A to preto, preto, že by bol sociálny demokrat, ale preto, že cítil, že či už je človek socialista alebo kresťan, či je veriaci alebo neveriaci, či už je moslim, černoch, beloch, rom, či už demokraticky je na pravej alebo ľavej strane. Takíto ľudia ničia nás všetkých. A preto keď máme spolupracovať v zmysle charty základných práv ako medzinárodný multietnický, multikultúrny par- parlament, tak je to najlepšia odpoveď na tento teroristický akt. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán... Ďakujem. Pán predseda Gifferhofstadt. Áno, ďakujem, pán predseda. V roku 1940 na začiatku nacistickej okupácie Nordal nor- norský poet, napísal Je nás tak málo v tejto krajine a každý z nás je niekoho brat alebo priateľ. A myslím si, že toto rezonuje aj dnes, potom ako bolo zmasakrovaných 76 mladých ľudí, mladých politikov, mládežníkov, ktorí si len začínali uvedomovať to, čo demokracia a občianstvo znamená a väčšina z nich nebola ani dostatočne mladých, e, e, teda mladých alebo boli ešte mladšie, aby mohli sa zúčastňovať na verejnom živote hlasovaním. Išlo o priamy útok na demokraciu samotnú. Myslím si, že to, že budeme hovoriť len o našom znechutení, by nám našu úlohu uľahčilo. Nemôžeme zakrývať zrak pred násilnými činmi tohto typu. Breivik bol možno šialenec, možno konal sám, ale povedzme si veľmi jasne, on je tiež produktom spoločnosti, produktom hnutia, produktom celej komunity aktivistov, četerov, blogerov a ďalších, ktorí pohrdajú a odmietajú našimi spoločnosťami. A čo ma zarazilo najviac, bolo to, ako rýchlo verejní činitelia a politici sa zbavili akejkoľvek zodpovednosti, keď mali namiesto toho reagovať veľmi tvrdo už predtým proti ideológii Brejvikova. Brejvika. Ideológii, ktorá je antiislamistická, antimigračná, ktorá je proti multikulturálnej spoločnosti, ktorá je proti, proti politicky korektnému mysleniu, ktorá je proti Európe a v konečnom dôsledku proti Európskej únii a Breivik v skutku konal na pozadí toho, čo sa stáva čoraz viac bežnejším a čo popisuje súčasnú situáciu v Európe ako dramatickú a čo považuje našu spoločnosť, e, teda to, že naša spoločnosť sa dostala do takého štádia, že nie je možné hovoriť už o efektívnej ochrane demokratických hodnot A musím e, zopakovať e, slova bývalého prezidenta Clintona, ktorý, ktoré použil vo svojom prejave pri 15. výročí pripomenutia si oklamských útokov. My, politici a politickí komentátori, sme spoločne zodpovední, keďže naše slova nie sú neutrálne, keďže naše slova vstupujú do zvukovej komory, keďže naše slova cestujú priestorom, a rezonujú v celej spoločnosti. Ďakujem. Ďakujem, pani... Ďakujem, pán predseda. A teraz predseda Konbendit. Quand il y a un massacre, d'abord... Áno, tento masakér je niečo, na čo je veľmi ťažké ťažké reagovať, ťažko hľadať slova. Najprv nastupuje strach, e, potom nastupuje, e, nastupujú emócie a potom prichádza obdobie zamýšľania sa Áno, tento útok v Norsku bol útokom veľmi presne zacieleným, zacieleným na mladých ľudí, na mladých ľudí toho typu, ktoré obhajujú veľmi silne myšlienky multikulturálnej spoločnosti, na mladých ľudí, ktorí sa spoločne zišli, aby o týchto hodnotách hovorili. Eh, mladých ľudí rozličného pôvodu, e, norského, kurdského alebo iného. E, to boli mladí ľudia, ktorí predstavujú práve tú multikulturálnu spoločnosť, e, hodnotu, ktorú tak vyznávame v Európe. A politici hovoria, alebo niektorí politici hovoria, že multikulturálne spoločnosti nejak nemôžu fungovať. Ja som sa vždy pýtal, čo to má znamenať, keď nefungujú, chceme poslať e, všetkých tých, ktorí nie sú naozaj skutoční Nóri, alebo naozaj skutoční Fíni, alebo naozaj pôvodom Francúzi, Holandiania, Švédi, Taliani. Ideme všetkých tých ostatných poslať niekam mimo, odkiaľ kedy si prišli. E, toto je práve tá retorika, tá retorika niekedy je politikou, ktorá vytvára podhubie nenávisti. Pomaly, postupne, ale s neúprostnou istotou. Keď hovoríme, že bránime európske hodnoty, keď hovoríme, že bránime našu e, spoločnosť, bránime našich občanov, znamená to v jasnej francúzštine, že, alebo musí to znamenať, že chránime multikulturálnu identitu. Že nechránime francúzsku identitu, ale multikulturálnu identitu, ak by som použil príklad mojej krajiny. A tento masaker e, s, sa stal preto, lebo niekto potieral multikulturalizmus a problém e, v Norsku nebol masaker ako taký, ale problém v Norsku bola naivita norskej vlády, ktorá podporuje multikulturalizmus. E, toto povedal pán Le Pen vo francúzskom parlamente. No, prepačte, ale je to veľmi nechutné e, a musíme to odsúdiť. Ako mohol vôbec poslanec takéto slova vypustiť z úst? Et je voudrais dire a ja by som chcel povedať všetkým skutočným Európanom, že pokiaľ do našich prejavov necháme prenikať takéto vety, takéto vyjadrenia a pokiaľ E, tu budú obiehať myšlienky typu, že dnešná Európa nemôže byť alebo nikdy nebude multikulturálnou spoločnosťou, tak potom my všetci vytvárame podhubie semenište pre tých, ktorí potom páchajú tieto hrozné činy. Áno, my máme zodpovednosť máme. Zodpovednosť intelektuálnu, keď sa takéto niečo stane, pretože my sme tí, ktorí vytvárajú to prostredie, tú klímu, ako povedal pán Ferhoštát. My sme tí, ktorí vytvárajú túto klímu, v ktorej potom niektorí ľudia, niektorí šialenci konajú takýmto spôsobom. A keď sa zamýšľame nad Norskom, tak znamená to, že sa zamýšľame nad tým, čo my jednotlivci robíme. Každý za seba hovoríme. Dziękuję. Ďakujem pánovi predsedovi a teraz pán predseda Jan Zahradil. Pán predseda, naše názory sa môžu líšiť na rozličné témy tu v tejto snemovni, ale dúfam, že sa všetci zhodneme na jednej veci a to, že Európa je kontinentom tolerancie, slobody a pluralizmu. V minulosti sme sa dokázali zjednotiť, aby sme bojovali proti tým, ktorí vyznávajú netoleranciu a útlak, aby sme odolávali tým, ktorí chceli zničiť naše otvorené demokratické spoločnosti. A teraz musíme byť opätovne jednotní v, pot, eh, v potláčaní nenávisti, násilia, pretože podpora nenávisti a násilia nemá v Európe žiadne miesto. Dovolte mi vyjadriť v mene mojej celej skupiny hlboký zármutok nad e, týmto otrasným činom, ktorý sa stal 22. júla. Naše sme myšlienkami a srdcami v prvom rade s príbuznými týchto obetí, ale taktiež aj s celým norským národom a v neposlednom rade taktiež s našimi kolegami socialistami, ku politickej rodine ktorých títo nevinní mladí ľudia patrili. Pán predseda, vy sám ste nám pripomenuli výročie 11. septembra. A preto mi dovolte zdôrazniť, že v tomto konkrétnom prípade sme celkom správne a veľmi silne zdôraznili, že aj keď títo teroristi konali v mene náboženstva, nereprezentovali žiadne náboženstvo alebo stúpencov náboženstva a myslím si, že mali by sme sa pozerať na norskú stratégiu z veľmi podobného uhla pohľadu. Jednotlivec, ktorý spáchal tento čin, nezastupoval nikoho, žiadne náboženstvo, žiaden relevantný politický prúd, len svoju vlastnú chorú mysel. A myslím si, že by sme mali odolávať pokušeniu využívať takúto príležitosť na politizovanie. Chcel by som poďakovať všetkým kolegom z ostatných politických skupín, ktorí odolali tomuto pokušeniu, ktorí preukázali slušnosť a ktorí ukázali, že všetci zdieľame univerzálne hodnoty, za ktorými spoločne stojíme. Ďakujem. Dziękuję, panie przewodniczący. Ďakujem, pán predseda. A ďalším rečníkom dám slovo ďalšiemu rečníkovi. No, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pre Norsko je obdobie pred a po 22. júli pre nás v Škandinávii bola táto udalosť v istom zmysle našim 11. septembrom. Nebol to nejaký náhodný útok. Tento útok bol zameraný proti demokracii v Norsku, ale ide aj o viacej. Útok je bol veľmi detálne pripravený a bol zameraný proti sociálnej demokracii v Norsku, proti mládeži a mládežnickej organizácii. No a to neboli žiadne náhodné obete, pretože vystupovali proti rasizmu, za toleranciu, proti nerovnosti a za sociálnu spravodlivosť a za medzinárodnú solidaritu. No a tak vlastne zastupovali to, čo zastupujeme aj my, čo však páchateľ nenávidel. Za samotného masakru sa iste nemôžeme poučiť, ale môžeme sa poučiť z toho, ako zareagoval e, norský premiér a norský občania podobných situáciách aby možno ostatní žiadali pomstu, vendetu, vojnu proti terorizmu alebo jedno obmedzenie za druhým, obmedzenie demokratických práv. Avšak v Norsku sa to nestalo. Norský premiér neustále opakoval, že reakcia na tento teroristický útok, musí byť ešte väčšia demokracia, väčšie otvorenie a viac ľudskosti. No a toto stanovisko podporil aj norský ľud. Všade v Norsku, aj v ostatných škandinávských krajinách stovky ľudí sa toto leto zúčastňovalo demonstrácií proti terorizmu a za demokraciu a toleranciu. No a signál týchto demonstrácií bol úplne jasný. Môž, zlo môže postihnúť jednotlivé osoby, ale nie celý národ. Ďakujem pekne. Pán predseda Speroni. Il mio gruppo Vážny pán predseda, naša politická skupina vyjadruje súcit a solidaritu obyvateľom Norska. Išlo o útok proti ľudskosti. Nie e, má žiadne opodstatnenie, pretože žiadna myšlienka, žiadna motivácia nemôže byť e, použitá na zdôvodnenie masakru. Máme e, hodnoty slobody, E, demokracie a tieto hodnoty e, zvíťazia aj napriek e, tomuto politovanehodnému skutku. Nevzdáme sa našich hodnot, na ktorých sa zakladá spoločnosť a vzťahy medzi ľuďmi. Madame Diana Dodds. Pani Diana Dodds. Thank you, Mr. Ďakujem, pán predseda Vážený pán predseda, všetci zdieľame smutok, eh, hnev a odpor v súvislosti s takým nehodným skutkom eh, hromadnej vraždy. Chcel by som viedeliť sústrať od seba, eh, od seba a svojich voličov norskému ľudu. Bohužiaľ, v Severnom Írsku poznáme príliš dobre nástrahy terorizmu, a to, že terorizmus bol uh, upriamený na mládežníkov, je uh, e, odporné. Mnohí významní uh, osobnosti boli dnes citovaní, štátnici, politici, ale myslím si, že uh, ako posledná rečnička uh, mohla by som uh, využiť uh, slova jednej mladej osoby, uh, ktorá vyžila, ako vysvetlila vo svojom bloge, keď uh, utekala uh, cez skaly, aby unikla uh, vrahovi Uh, Nemôžem e, dokonca e, e, uveriť tomu, nemôžem povedať, dnes som takmer zomrela. Nezaslúžime z toho, aby sme zomreli a preto píšem tento blog. Sme len jednoduchí ľudia. Zaujímame sa o politiku, chceme vylepšiť svet. Vážený pán predseda, musíme sa zomknúť, podporiť norský ľud v v období smutku, e, e, zrchadlíme rôzne politické názory. I e, napriek tomu, že považujeme politiku krajiny pravice za odpornú, my, keď sa zomkneme ako demokrati, môžeme zabezpečiť, že teror a násilie nikdy nezvýťazia. Ďakujem veľmi pekne. A teraz v mene komisie. Pani Cecilie Malmström, vážne pán predseda, dámy a páni, to, čo sa udiala 22. júla v Norsku, je e, obrovská tragédia. Je to brutalita, ktorú si nedokážeme e, predstaviť. Je to horšie ako nočná mora na, to, na krásnom ostrove Utoje. E, tento nočný mor sa stal realitou. 8 10, 8 e, e, ľudí zomreli po e, útokoch vo vládnej štvrti. A to bolo výsledkom konania jedného človeka. Neskôr ten istý človek brutálne zavraždil 70 E, mládežníkov e, mal na sebe uniformu e, policajta a policie v Norsku v mnohých ďalších krajinách symbolizuje ochranu a bezpečnosť. Samozrejme, sme s rodinami, príbuznými a priateľmi obeti a s celým norským ľudom. Ale tento útok nás všetkých znepokojil, pretože išlo útok proti demokraciu, proti demokratickým inštitúciám, našim hodnotám a myšlienkam. Išlo útok na mladých ľudí, ktorí sa pripravovali na aktívnu účasť e, e, vo verejnom a stalinickom živote. To e, zvýraznilo nebezpečenstvo pravicového extrémizmu, pretože tieto myšlienky choromyslného človeka, myšlienky extrémizmu, xenofóbii, útokov proti multikulturálnym prístupom, musíme sa voči tomu postaviť. Norský ľud veľmi dôstojne sa postavil e, voči tejto tragédii. Mali by sme e, podporiť e, odhodlanie norskej vlády, podporiť demokraciu, otvorenosť a spoločné hodnoty. A v tomto odhodlaní sa pripájame všetci k ním. Ďakujem pekne. You, Ďakujem pekne, pani komisárka. A teraz e, e, vyhlasujem minútu ticha, e, aby sme si uctili e, všetkých zavraždených v júli tohto roku v Norsku. Ďakujem pekne. Uh, we are going back to the votes. Teraz sa vraciame k hlasovaniu. Kolega má nejakú procedurálnu poznámku? Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte, aby som pripomenul že pán Faráš sa vydelil proti e, európsky, je pritomný v tejto budove a e, nepripojil sa k nám demokratom, naopak prejavil e, svoj postoj svojou neprítomnosťou. Proszę Państwa, je nastrój, jest nástroj... Vážené dámy, vážené dámy, vážení páni, tomto ovzduší smutku by som eh, vás chcel vyzvať, aby ste